sa zaviazala, prišla za záväzkami v tejto oblasti, to je jediný e, právny spôsob, ako môžeme v tejto veci postupovať. Ďakujem pekne. Končím diskusiu, hovorí pán predseda. Končím rozpravu. A teraz sa dostávame k ďalšiemu bodu nášho programu. Je to spoločná rozprava o rybnom hospodárstve budeme sa zaoberať správou pána Valesa dohovor o budúcej mnohostrannej spolupráci v oblasti rybárstva v severozápadnom Atlantiku. Potom je tu ešte správa pani Fraga Esteves, systém kontrolného vynúcovania oblasti, na ktorú sa stiahuje dohovor o budúcej multilaterálnej spolupráci pri v severovýchodnom Atlantiku. Toto sú teda tie správy. A musím povedať, že budem veľmi prísny, čo sa týka rečinského času. Chcel by som vás požiadať o pochopenie. A teraz dostane slovo správodajca pán Valesa. Nech sa páči, máte slovo na 4 minúty. Ďakujem, panie przewodniczący, szanowna pani komisarz, drogi... Ďakujem pekne, pán predseda, vážená pani komisárka, kolegyne, kolegovia. Do dohovor, o ktorom tu chcem hovoriť, ktorý sa podpísal v roku 1978 v Otave a ktorý vstúpil do platnosti 1. januára 1979, vlastne zaviedol, vytvoril organizáciu NAFO a táto sa mala zoberať podporou a optimalizáciou využívania rybolovných zdrojov, mal podporiť zároveň aj medzinárodnú spoluprácu. Zmluvné strany dohovoru prišli s určitými zmenami v roku 2007 a 2008. Tento dokument znamenal dôležité zmeny dohovoru. Išlo o to, aby sa harmonizoval, tá, harmonizoval tento dohovor s ďalšími dohovormi na regionálnej ako aj na medzinárodnej úrovni, aby sa zosúladil aj s viacerými medzinárodnými nástrojmi. Organizácia sa zorganizovala, teraz je tam jasné prerozdelenie zodpovednosti medzi signatárskymi štátmi, ďalej sa de- jasne definujú povinnosti vlajkových, respektíve prístavných štátov, potom sa pracoval v oblasti rozpočtu, ktorý sa tiež e, zúžil a zároveň sa tam vytvoril aj mechanizmus na riešenie sporov. V súvislosti E, s týmto dohovorom, respektíve so schválením týchto úprav. Musíme si uvedomiť, že je to v záujme Európskej únii, preto by som chcel poprosiť o vašu podporu e, týchto úprav. Dovolte, aby som povedal veľmi jasne, že sú v tejto oblasti určité problémy. Ide o proces schvalovania. Poprvé, zmluvné strany schválili úpravy roku 2007 Pôvodné znenie dokumentu bolo v angličtine, potom v roku 2008 sa vypracoval francúzsky dokument a je tu návrh komisie, ktorý sa týka transpozície. Tento návrh pochádza z roku 2010. To znamená, že príprava tohoto dokumentu trvala vlastne dva roky. A musím povedať, že toto nie je akceptovateľné mať eh, takúto nízku rýchlosť rozhodovania. Toto je predsa veľmi zásadné preto, aby Európska únia mohla dobre fungovať. To znamená, že Európsky parlament a komisia musú nájsť rozumné riešenie, ako zabrániť tomu, aby sa tie procesy spomalovali. Predsa toto bol jeden z hlavných cieľov Lisabonskej zmluvy, kde išlo o urýchlenie a zjednodušenie rozhodovacieho procesu v EÚ. V tomto prípade Máme dôkaz toho, že veci neprebiehajú dostatočne rýchlo a preto je dôležité situáciu napraviť. Po druhé, dovolte, aby som pripomenul, že v decembri 2009 vstúpila do platnosti Lisabonská zmluva. Výbor pre rybolov by teraz mal byť zastúpený, respektíve aj Európsky parlament mal byť primerane zastúpení pri rokovaniach o takýchto dohovoroch. V roku 2007 a 2008 Európsky parlament nebol zastúpený zo známych dôvodov, ale my sme odhodlani poskytnúť náš súhlas v rámci našich kompetencií, ale chceli by sme apelovať na to, že sú tu nové postupy a je nutné rešpektovať nové kompetencie Európskeho parlamentu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz pani Fraga STVS, nech sa páči. Eh, Ďakujem, pán predsedajúci. Dovolte, aby som poďakovala Rade aj Európskej komisii, že sa nám, dosiahla, že sa nám podarilo dosiahnuť túto dobrú dohodu v prvom čítaní. A predovšetkým by som poďakovala právnym službám všetkých troch inštitúcií, že nám pomohli vyriešiť problémy, ktoré vyplývali z novej komitológii. Myslím, že sa nám podaril dobrý kompromis, predovšetkým preto, že znamená obrovský skok vpred v porovnaní so súčasnosťou, hoci ako každý kompromis e, vždy e, niekto musí ustúpiť a museli sme byť flexibilní v práci, ktorá bola veľmi zložitá, pretože návrh komisie prišiel ešte pred vstupom do platnosti Lisabonskej zmluvy a preto bolo potrebné tento návrh adaptovať na novú situáciu predovšetkým e, články 290 a 291, pokiaľ ide o delegované a vykonávacie akty. Po transpozícii pre európsku legislatívu pre e, regionálne organizácie e, pre rybolov cieľom parlamentu bolo predovšetkým vytvoriť mechanizmus, ktorý umožní aby tieto transpozície prebiehali čo najskôr a aby sme zabránili mm, tomu, e, že byrokratické oneskorenie spôsobilo, že sme nemohli dostatočne dostať našim medzinárodným záväzkom. Preto nové znenie článku 48 po kompromise s radou, pokiaľ ide o zmeny tohto nariadenia, nám umožní aj komisii Jednak, aby sme plnili e, záväzky vyplývajúce e, zo zmluvy NAFO, ako aj e, záväzky, ktoré budú vyplývať z delegovania právomoci. Je jasné, že komisia chcela, aby všetky články návrhu sa revidovali delegovanými aktami a kompromis príjma, že takto to bude okrem registrov, úlovkov, okrem kontroly narušenia e, lovu a pri kontrole a dozore e, to bude v spolurozhodovacom postupe. V každom prípade parlament sa zavezuje, že zmení tento postup, ak sa preukáže, že zavedenie týchto aspektov do spolurozhodovania by mohol ohroziť záväzky Európskej únie a predovšetkým Európskej komisie ako signatárskej strany medzinárodnej dohody. A preto sme toho názoru, že tento kompromis je podstatným krokom vpred. Nielen pokiaľ ide o konkrétny návrh, ale dáva aj základ pre budúcu diskusiu medzi parlamentom, radov a komisiou v oblasti rybolovnej politiky. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne a teraz mene komisie pani Tamanaki. Ďakujem veľmi pekne. Komisia vyzýva Európsky parlament na to, aby odsúhlasil pozmeňujúce návrhy eh, k dohovoru o eh, západo, severozápadnom, eh, v rybolove v severozápadnom Atlantiku. Chcela by som poďakovať za túto správu, tento pozmenujúci, alebo táto zmena, novelizácia. Chce, aby tento dohovor bol v súlade s ostatnými medzinárodnými dohovormi a nástrojmi. Zohľadňuje všetky koncepcie moderného rybolovu a zjednodušuje štruktúru. Zavádza jasnú definíciu zodpovednosti zmluvných strán a koherentnejšie procesy rozhodovania. Modernizuje formuly príspevkov k, do rozpočtu a tiež vytvára mechanizmus eh, na eh, vyrovnávanie, urovnávanie sporov medzi zmluvnými stranami. A táto novelizácia a zmena eh, pomôže Európskej únie, únii plniť medzinárodné záväzky s ohľadom na udržateľný ryborov, rybolov. Rýchle prijatie novely je v záujme EÚ a preto to odporúčam parlamentu prijať. No a teraz druhá správa schéma kontroly a vynúcovanie v, v rámci dohovoru o spolupráci v, pre rybolov v severovýchodnom Atlantiku. Ďakujem pani Fraga za jej správu. E, ja vidím, e, že výbor pre rybolov e, podporuje podstatu tohto návrhu. Zavedenie dohovoru je kľúčom eh, k dobrej spolupráci no a eh, zlepšeniu rybolovu v, tej, v tomto regióne a v tejto oblasti. Avšak musím upozorniť na to, že komisia nie je úplne spokojná a s tým balíčkom, eh, ktorý prijal Európsky, rad, Európsky parlament a Rada a počas trialógu s komisiou. Ja som sklamaná z niektorých výsledkov, hlavne čo sa týka článku 48, ktorý sa zaoberá pozmeňujúcimi návrhmi nariadenia. Komisia chce lepšie delegované právomoci. No a dovolte mi vysvetliť prečo. A bola by som veľmi rada, keby ste počúvali pozorne, pretože v budúcnosti takéto problémy asi sa objavia ešte viackrát. Ako viete, Európska únia musí implementovať tento systém, pretože to je náš medzinárodný e, záväzok podľa dohovoru NEAFK podľa tohto dohovoru e, e, sú e, pozmeňujúce návrhy platné a záväzné 80 dní po prijatí. Máme 80 dní na ich implementáciu. No, ja mám skutočne obavy, že obmedzené právomoci delegované na komisiu môžu skomplikovať včasnú implementáciu. No a taká je skutočnosť a to je tiež odpovedou e, na obavy pána Valesu o časovom harmonograme. Ale to nebude moja zodpovednosť e, na podporu, ale bola by som rada, aby ste si to uvedomili. No, musíme sa e, vyhnúť transpozícii ustanovení NEAVKA na nejakú modernú verziu Sisyfa Ustanovenia, ktoré boli prijaté v rámci tohto dohovoru minulý rok, boli transponované, keď budú transponované, keď bude prijatý celý balíček. Avšak budúci eh, mesiac NEAVK pravdepodobne príjme nové pozmenujúce návrhy, ktoré budú žiadať efektívnu a účinnú transpozíciu do európskeho práva začiatkom roku 2011. Takže budeme potrebovať viac času. Dámy a páni, eh, komisia preto eh, toto nariadenie musí byť pes um, na uh, ďalšie nariadenia z uh, ohľadom na články 290-291 uh, zmluvy o fungovaní Európskej únie o transpozícii region, organizačných opatrení regionálneho rybolovu. No a komisia si vyhradzuje právo navrhovať zmeny nariadenia, čím sa zvyšuje počet zmien delegovanými alebo implementačnými tak tam no a tak urobíme, keď transpozícia v rámci bežného postupu bude viesť k meškaniu, čo by eh, skompromitovalo našu alebo spochybnilo, spochybnilo naše schopnosti plniť záväzky z medzinárodných eh, dohovorov. No, ešte, na záver by som ešte raz chcela poďakovať pani Fraga a pánovi Valasovi za ich správu a výboru pre rybolov za eh, hlasovanie v týchto veľmi dôležitých otázkach. Ďakujem veľmi pekne. No a teraz v mene politických skupín dostáva slovo najskôr pán, pán Kadek na dve minúty. Pán predsedajúci, pani komisárka Damanaki, kolegovia, budem sa venovať pre všetkým správe pani Fraga. Táto správa má rozhodujúci význam pre posilnenie kontroly v severovýchodnom Atlantiku a na posilnenie kompetencií parlamentu. Priority výboru PEŠ v Európskom parlamente sú bojovať proti nelegálnej, neregulovanej, e, neregulárnemu rybolovu, teda NNN, ktorý ohrozuje e, rybné hospodárstvo. Nekalé hospodárstvo podkopáva e, naše rybné hospodárstvo Často e, tieto posádky používajú námorníkov, ktorí sú zle, zapate, zle zaplatení, nerešpektujú medzinárodné námorné právo. A rovnako nariadenie z januára 2010 e, e, dostávajú sa do situácie, kedy európsky námorníci a rybári potom nie sú konkurencie schopní. Aj európsky rybári musia splňať veľmi prísne pravidlá, e, ktoré vyplývajú z udržateľného rybalovu, ale nie je možné, aby tieto pravidlá pohoršovali situáciu našich rybárov. Preto musíme posilniť kontrolu a musíme sankcionovať nelegálny rybolov. Ja gratulujem našej spravodajkyni k tejto správe. Správne naznačuje, že táto správa zmeny a nariadenia musia byť rýchlo transponované do e, európskeho práva. E, hovorila aj o článku 290 e, zmluvy, fungovania, o zmluvy o fungovaní EÚ, kde sa hovorí o telegovaných aktoch Takýmto spôsobom e, sa nám e, podarí lepšie e, kontrolovať vykonovacie právomoci komisie. Ja upozorňujem, že parlament musí byť slobodný pri vykonávaní svojich právomocí ako spoluzákonodarca. Ďakujem za pozornosť. Vážený pán predseda, pani komisárka Damanaki, kolegyne, kolegovia. Som veľmi rada, že môžeme schváliť nariadenie, ktoré bude znamenať určitý ďalší malý krok smerom k udržateľnému rybolovu. Regionálne rybolovné organizácie sú veľmi dôležitými inštitúciami, sú dôležité pre celosvetové riadenie rybných zdrojov. Žiaľ, rokovania sú častokrát veľmi zložité, a pokrok pre netrpezých ľudí, ako som napríklad aj ja, je veľmi pomalý. Preto musíme spraviť všetko preto, aby sme posilnili regionálne rybolovné organizácie. A teraz k výsledkom správy. To, čo sa schválilo v rámci nových opatrení, ktoré sa týkajú boja proti nelegálnemu rybolovu, v rámci NEFOKu, to je veľmi, veľmi dôležité. Museli sme rokovať ale aj s hradou o takých otázkach, ktoré na prvý pohľad sú možno veľmi technické, ale sú veľmi relevantné pre našu budúcu prácu. Myslím si, že dôležité je, že sa podarilo dosiahnuť e, dobré kompromisy. Potom dôležitá je otázka, ako sa budú implementovať rozhodnutia návku do legislatívy EÚ. Samozrejme, ja chápem, že napríklad komisia nie je veľmi šťastná s tým výsledkom, ale dôležité je to, že nemôže to byť Nemôže to trvať roka, roky, kým Európska únia implementuje rozhodnutia najavku. Rada a komisia musia dokázať, že ak je to nevyhnutné, je možné ukončiť postup spolurozhodovania veľmi rýchlo. A ešte jedna aktuálna poznámka. Týka sa sporu s Islandom, kde ide o makrely. V rámci neavku ktorý je zodpoved... máme organizáciu, ktorá je zodpovedná za východnú časť Atlantiku, respektíve severovýchodnú, ale musíme mať organizáciu, ktorá sa bude zaoberať inými podstvami. A ja si myslím, že je veľmi smutné, že napriek tomu, že v zásade funguje dobre spolupráca, v jednotlivých detailných otázkach máme spory. Bolo by dobré, keby RFO mali zodpovednosti aj za eh, vody v vodstva v oblasti pobrežia. Určite bolo dobre sa zamýšľať nad takýmto riešením. Ďakujem pekne. Teraz pani Reimers na 1,5 minútu. Vážený pán predseda, pani komisárka, kolegyne, kolegovia. Dohoda o budúcej multinárodnej spolupráci v oblasti rybolovu na severo, e, v severozápade Atlantiku sa vytvoril základ pre NAFO. Cieľom je zachovávanie optimálne využívanie rybolovných zdrojov v severozápadnej časti Atlantického oceánu. Dohoda sa upravila a prispôsobila sa ďalším regionálnym dohodám. Dôležité je uplatňovať moderné koncepty, ktoré sa tam prevzali. Ja si myslím, že je dôležité, aby sa zoštihla štruktúra organizácie, aby zmluvné strany boli lepšie zadefinované, respektíve aby boli zadefinované ich povinnosti. Dôležité je to, že sa našiel určitý postup, ako riešiť spory. Rybolovné možnosti EÚ v rámci dohody sú veľmi dôležité pre EÚ. To znamená, že parlament by mal konať v rámci nových kompetencií, ktoré mu poskytuje Lisabonská zmluva a mali poskytnúť súhlas. Ja ako tieňová spravodajkynia skupiny ALDE podporujem stanovisko kolegu Valesu. Ďakujem pekne, pán predseda. Teraz pani Lövin na 3 minúty. Thank You, Mr. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, vážená pani komisárka, milí kolegovia. Chcela by som poďakovať spravodajcom pani Frage a pánovi Valensovi za ich eh, správy eh, Komisia pre rybolov e, v severozápadnom a severovýchodnom Atlantiku sú veľmi dôležité. Nezávislá revízia e, NEAVKu bola veľmi pozitívna. Je to vec, ktorá nie je pre e, regionálne organizácie pre rybolov taká zvyčajná, aj keď NEAVka, je na tom lepšie ako ostatné organizácie, tak rybolovné a rybné zdroje sú na kritickom bode No a sú tu obrov, je tu obrovská neistota, ak ciele dohovoru o optimálnom využití, či sa ten, tieto ciele splňa alebo nie, avšak a zlepšenie monitoringu a kontroly a používanie čiernych listov, čiernych e, zoznamov sú veľmi dôležitými dosiahnutými cieľmi výsledky hodnotenia a e, viedli tiež vytvoreniu mechanizmu na urovnanie sporov a Európskej únii však trvalo príliš dlho e, transponovať tieto ustanovenia. Nejak bol prijatý dohovor o, v roku 2006 a ešte raz vstupuje do platnosti Európska únia, musí byť lepšie pripravená reagovať na nové vývojové tendencie a plniť svoje záväzky. Boj proti nelegálnemu rybolovu je mimoriadne dôležitý. V e, niek- niektorých e, prípadoch je až 30 úlovku nelegálna. 11 až 26 miliónov rýb čo má hodnotu približne 23 miliárd eh, dolárov, sa každoročne uloví. No a to sa rovná približne eh, jednej petine celosvetového, celosvetových úlovkov nelegálne, nelegálne rybolov eh, narúša riadenie rybných strojov, a to tak vo výsostných vodách, ako aj v pobrežných vodách krajín a má veľmi závažné hospodárske a sociálne dopady vstup do platnosti kontrolného mechanizmu a, a mechanizmov a EU sú veľmi dôležité. V oblasti operátori reagujú na e, nariadenia tým, že menia svoje vlakové štáty a iné parametre, na no čo vyústiuje e, do kreslených informácií mechanizmy mechanizmy dodržiavania môžu viesť eh, k rôznym zmenám. No a teraz už eh, operátori lodí menia pravidelne svoje vlakové štáty, no a preto Európska únia musí riešiť túto vec. Európska únia musí zajsť ďalej, spolupráca je dôležitá, avšak my musíme tiež príjmať iniciatívu globálneho registra rybarských lodí s ohľadom tiež na eh, prístavy, ktoré poukazujú na vlastníka lodená a Európska únia musí prijať svoju zodpovednosť tým, že bude riešiť tento problém globálne. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz pán Grobarčík. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, vážená pani komisárka. Dovolte mi najskôr zablahoželať ovom spravodajcom, pretože sú to veľmi dôležité správy, konkrétne to, čo sa týka regulovania kontroly vo svetle situácie, kedy vlastne vo vodách, ktoré patria Európskej únii, sú miesta, kde nie sú inšpekcie alebo na ne kontroly zabúdajú, je dôležité a je potrebné, aby sa táto činnosť rozšírila na všetky vody Európskej únie. Ale predovšetkým v kontexte kontroly si musíme všimnúť to, že sa tu nedostatočne rovnomerne rozdeľujú kvóty a úlovky na jednotlivé členské štáty. Analýzy ukazujú, že ani komisia o tom nevie celkom presne, no a veľmi často stanoviska, ktoré predkladajú zástupcovia komisie, sú protichodné. A aj regionálne agentúry nemajú všetky tieto informácie. Je dôležité si pripomenúť tragickú situáciu a populáciu sledia v západnom Balskom mori. Už od roku 2004 sa tam skúma prečo to tak je. Zatiaľ však nebola táto situácia racionálne vysvetlená. No a ja nechápem preto, prečo sa zabúda tiež na problémy nadmerného lovu niektorých druhov rýb. Treba si tiež všimnúť agentúru pre rybolov Vigo, pretože tá niekedy vyberala niektoré správy. Bol to prípad napríklad východného Baltu, alebo tiež kontrola jednotiek, ktoré sa za, zaoberajú priemyselným rybolovom. Ale teraz sa stavia tiež severný plynovod. No a samotní rybári sa teraz musia snažiť získať späť všetky svoje nároky, pretože prichádzajú o zárobky. Samozrejme, musíme mať aj zodpovednú politiku a každá správa musí byť aj výsledkom. Ďakujem pekne, pani Doc, na dve minúty. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, vážená pani komisárka. Áno, ste dnes večer veľmi zaneprázdnená. E, dnes sme sa stretli na výbore. Chcela by som poďakovať najskôr spravodajcom za ich správy a chcela by som zopakovať príspevky viacerých kolegov o ich obavách e, o meškaní a pokračovaní týchto záležitostí. Avšak ja by som chcela využiť túto príležitosť a všeobecnejšie hovoriť o dohodách o rybolove a zdôrazniť potrebu spolupráce všetkých eh, zmluvných strán. To zdôraznila už aj pani komisárka, keď povedala, že dohody eh, si vyžadujú zodpovednosť všetkých zúčastnených strán. Takže predstavte si, eh, že ste investovali viac miliónov, veľa miliónov eur do továrne, ktorá každoročne produkuje eh, veľmi dobrý produkt z obnoviteľného zdroju a to pri dodržiavaní všetkých medzinárodných noriem. A potom váš eh, svet eh, sa poruší túto zmluvu a povie, že začnú rozširovať využívanie prírodných zdrojov, o ktorých závisí váš podnik. No a to sa stalo aj s makrelou. A s jedným stavom v Severnom mori. Myslím tým Fárske ostrovy a Island. Pani komisárka, už sme si vypočuli vaše zásadné stanovisko k tejto otázke. My chceme uznať a uznávame vaše snahy v mene týchto eh, rybárov, ale chceme vyzvať aj parlament, aj komisiu, aby vás podporili, eh, keď sa snažíte a rokujete o uznesenie k tomu, čo sa stalo, z čoho sa stalo veľmi náročná situácia. Ďakujem pekne. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne. No a teraz a, a rečníci vlastne menej, najskôr pán Kelly. Ďakujem veľmi pekne. Dnes večer tu vystúpili traja rečníci z Jirska, pani Dolce, Gallagher a ja. No a my zastupujeme takmer celú rybárskú obec na, v Írsku. Rybolov je pre našu krajinu veľmi dôležitý. Celé regióny sú závislí od rybolovu. No a musím povedať, že som sa nestretol s väčšou dezilóziou a sklamenými ľuďmi, ako boli rybári, kvôli kvótam, kvôli nelegálnemu rybolovu, nedostatočnému nedostatočnej vystupovanosti, no a kvôli nadmernej regulácii, vysokým pokutám importom pochybnej kvality a pochybného pôvodu. Spravodajcovia riešili niektoré z týchto problémov a ja konkrétne vítam severovýchodnú dohovor o, severo, o rybolove v severovýchodnom Atlantiku. Je to skutočne veľmi dôležitá vec no a dúfam, že bude implementovaná s rovnakou horlivosťou, ako, sú, ako my implementujeme, implementujeme naše vlastné nariadenia. No a rovnako ďakujem spravodajcom za to, že poukázali na to, že Európsky parlament eh, si musí zachovať svoju právomoc eh, kontrolovať eh, dodržiavanie dohovoru. Ale rovnako dôležité je, aby komisia a parlament úzko spolupracovali na to, aby naše pobrežné oblasti najviac profitovali z týchto nariadení a dôvod. No a na záver som sa povedať, že nesmieme zmeškať príležitosť. Každý musíme podporovať akvakultúru. Príliš veľa rýb sa do Európskej únie importuje. A tieto by sme mohli chovať sami, produkovať sami. A je skutočne najvyšší čas, aby sme sa začali venovať akvakultúre. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne a teraz pán Barea. Gracias, presidente. Ďakujem, pán predsedajúci, ďakujem pani Damanaki, že ste tu medzi nami a gratulujem obom spravodajcom, pánovi Valesovi aj pani Fraga. Táto správa, hlavne správa pani Fraga, je správa, ktorá je dôsledkom eh, zmeny režimu a odporúčaní, tak ako to odporúčila eh, regionálna organizácia pre ryborovoci. Táto dohoda sa podpísala v 82. Ide o kontrolu eh, rybárskych lodí v tejto oblasti. Je tu jasne začlenený rámec do nariadenia a uplatňujú sa tam opatrenia na európskej úrovni. Hlavné špecifikácie sú, aby eh, rybárske lode rešpektovali pravidlá nový systém kontroly, e, záklas, vykladky e, zmrazených rýb v prístavoch, keď nie je preukázaný jeho pôvod, aj nové opatrenia boja proti NNN rybolovu. Rada by som zdôraznila niečo, čo tu už povedali predrečníci. V oboch správach, aj v správe pani Fraga, ktorá bola schválená v 2006 roku, aj teda dohovor pre pána Valesu v 78, teda 28 rokov to trvalo. Ja by som rada vyjadrila nesúhlas s použitou metódou zo strany Európskej komisie pri transpozícii odporúčaní regionálnych organizácií pre rybolov. Nielen, že musíme kontrolovať nelegálny rybolov prostredníctvom poplatková kvóta, ale musíme bojovať aj proti legálnemu váku, keď nedojde k transpozícii e, normatívy. Nestačí len transponovať us, ustanovenia iných nariadení, pretože to nám potom odoberá dôveryhodnosť a takisto spochybňuje spolurozhodovací proces Musíme rýchlo a účinne realizovať e, opatrenia prijaté v regionálnych organizáciách. Veľmi často sme tu opakovali, e, že Európsky parlament má záujem tieto opatrenia e, aplikovať. Nerešpektovanie medzinárodného práva ide na úkor imidžu tohto parlamentu a samozrejme je e, teda nevhodný alebo môže postihovať aj štáty, ktoré ho podpísali. Kým chceme čím skôr, aby sa transponovali tieto texty, nie je možné, aby za ten čas, čím my budeme transponovať texty, tak bude v rybolove e, kráľovať ilegalita. Teraz pán Gallagher, nech sa páči. Hey, Vážený pán predseda, pani komisárka, Najprv by som sa chcel poďakovať obidvom spravodajcom za ich správy a chcel by som pogratulovať pre všetkým pani Fraga. Tá správa bola nekontroverzná, všetky politické skupiny to chcú podporiť. Dôležité je, aby sa optimálne využívali rybolovné zdroje, aby sa chránili do budúcnosti v severovýchodnej časti Atlantiku. Dôležité je, aby takto sa chránilo životné prostredie, aby to prospelo aj ľuďom, ktorí v tejto oblasti žijú. Spomínali sa tu problémy, ktoré sa týkajú makrely. Niektoré zdroje sú vylovené už v severovýchodnom Atlantiku. Dôležité, aby sa spory vyriešili čo najrýchlejšie. Čo sa týka makrel, musíme si uvedomiť, že toto je veľmi dôležité pre budúcnosť lovu makrel makrali sa lovia e, neudržateľným spôsobom a všetky zmluvné strany by mali e, zmeniť túto, tento postup. Vieme, že budúci deň sa začnú určité ďalšie rokovania. Ja želám veľa úspechov a pevne verím, sa podarí dosiahnuť úspech. Ja som presvedčený, že vy, pani, pani komisárka, prehodnotíte potom situáciu po tých rokovaniach a že budete prezentovať jasné stanovisko, tak ako ste ho tu prezentovali. Vy ako komisia musíte zabezpečiť, aby sa tieto spoločné e, rybné zásoby dobre spravili do budúcnosti. Nemôžeme si dovoliť, aby sa opakovali chyby z minulosti ktoré sa týkali niektorých druhov rýb, nemôžeme zdecimovať tie zvyšky makrel, ktoré sú ešte zdravé. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz pán Hakan na dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja podporujem správu respektíve správy, o ktorých tu dnes večer diskutujeme. Chcel by som byť prožitosť na to, aby som predniesol pár všeobecných komentárov, ktoré sa týkajú medzinárodných a multilaterálnych dohovorov v oblasti rybolovov. Dohody, ak chceme, aby dohody medzi rybolovnými národmi boli úspešné, tak musia prinášať určité výhody pre všetky štáty, musia prinášať také opatrenia, ktoré budú chrániť rybolovné zdroje. Musíme sa opierať o vedecké dôkazy a musíme potom mať plán na riadenie zdrojov. Z môjho pohľadu z nášho štátu, respektíve z nášho regiónu Škótska, e, sme zaznamenali, že vyjednané rybom dohody teraz neboli veľmi úspešné. Dokonca by sa dalo povedať, že tých rýb je čoraz menej a vzniká zložitá situácia, kde sú e, kvóty kombinované s ďalšími e, prekážkami. Čo sa týka Škótska, rybolov je veľmi dôležitý a v budúcnosti rybolov je závislá od všetkých medzinárodných dohôd. Ja pevne verím, že sa podarí dosiahnuť úspešné dohody medzi rybolovnými štátmi. Ak to chceme skutočne dosiahnuť, musíme eh, chrániť tie zdroje, ktoré máme a nesmú sa vylovovať iba, iba mm, jedny, jednou zmluvnou stranou. Dôležité, aby sa hľadali riešenia sporov. Ja viem, že vy viete, aká je situácia napríklad aj v Škótsku. Viem, že ste ho navštívili prednedávnom. A ja by som chcel pripomenúť pani komisárke, že je dôležité sa opierať o vedecké dôkazy, tieto je nutné zabezpečiť musíme mať dobré pravidlá, ktoré môžu dobre fungovať, musíme mať dobré riadiace plány, musí to byť zosúladené so spoločnou rybolovnou politikou. Musíme poskytnúť aj stimuly, ktorí sa týkajú týchto ktoré sa týkajú tieto plány, aby rybári sa mohli prispôsobiť. Ďakujem pekne, hovorí pán predseda. Teraz pani Sarbu na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Nelegálny rybolov postihuje predovšetkým pobrežné oblasti a má veľmi negatívny vplyv na, mor, na morské biotopy a je to tiež aj ohrozenie morských zdrojov. Ja teraz oceňujem túto dohodu medzi radou a komisiou a myslím, že je to krok vpred eh, v týchto dohodách s Európskou komisiou. Viacej kontrolných opatrení, opatrení a legislatíva. To je dôležité na splnenie povinností, ktoré vyplývajú z tohto dohovoru. Rovnako ako správne spravovať e, rybolovné zdroje v Atlantiku, rámec a aplikácie tohto nariadenia neumožňuje, aby sme globálne e, pristupovali ku všetkým problémom NNN rybolovu. Vieme, že tisícky um, rybárskych lodí majú takú vlajku takých krajín, ktoré nechcú aplikovať tieto pravidlá a e, trpia tým aj akvakultúrne zariadenia. A Ďakujem pekne, teraz sa ostane spontánnym rečníkom a najprv pán Sekersky na jednu minútu. Pán Sekersky, na jednu minútu máte možnosť. Szanowni Państwo, konwencje przyszłe wielostronne. Dámy a páni, tento dohovor, ktorý sa týka viacstrannej spolupráce v severozápadnom Atlantiku, tieto dohovory sa musia prispôsobiť súčasným výzvam. Tiež to znamená potrebnú zmenu aby sa optimálne využívali rybolovné zdroje, aby sa správne tieto zdroje riadili a aby to bolo aj opatrenie systémové. Tiež, aby sa mohlo bojovať proti nelegálnemu a neregulovanému rybolovu, tak aby sa ten rybolov mohol rozvíjať, ale zároveň potrebujeme systematické monitorovanie rybolovu a všetkých procesov, ku ktorým dochádza, aby sme mohli reálne zhodnotiť skutočnú situáciu a na základe toho by sme sa mohli rozhodovať. Eh, <coughs> Merci, <coughs> Ďakujem, pán predsedajúci. Počas rokovaní o dohovoroch NFAC Šéf našej delegácie sa zaviazal, že ustúpi rybárom francúzske kvóty na rybolov, pokiaľ ide o tresku. Tento ústup ale nie je zachytený v tomto dohovore NEAFC a ja žiadam v mene týchto rybárov, aby sa tento ústupok potvrdil písomnou formou, aby tam došlo ku formalizácii tohto ústupku. A to sa môže urobiť, zdá sa len veľmi jednoduchou výmenou pošty v momente, ako táto zmluva NEFC e bude definitívne potvrdená. Pani komisárka, môže nám dať upresnenia k tejto otázke? Ďakujem za pozornosť. Ferreira, ja Pán Ferreira, ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pani komisárka, multilaterálna spolupráca v Ryborove je podmienkou, aby sme zabezpečili udržateľný rybolov a tiež, aby sme zabezpečili dlhodobé aj strednodobé rybolovné zdroje, riadenie zdrojov aj na medzinárodnej úrovni. Musíme mať k tomu aj definície, ktoré umožnia realizáciu týchto dohovor potrebujeme správny systém kontroly, predovšetkým rybolovú NNN, potrebujeme kontrolu rybolovných aktivít, zvýšenú kontrolu pre členské štáty, či už ide v rámci multilaterálnej spolupráci alebo bilaterálnych dohovorov. Komisia nesmie zabúdať na túto situáciu, a musíme rozvinúť také kontrolné mechanizmy aj s finančným úsilím. A preto je potrebné, aby sme pouvažovali o tom, aby tých financií bolo dosť, aby e, sa, mohli spra- aby sa mohlo správne kontrolovať e, plnenie platných nariadení a pravidel a uvažovať aj o, mm, o, teda o miery, súčasnej, miery súčasného kofinancovania, čo je 50 Pán Obermajer. Ďakujem pekne, pán predseda. Na zasadaní, výročnom zasadaní NAFO prišlo k úprave dohody z 1.1.1978, ktoré bolo uzavreté v Otave. Dôležité si uvedomiť ten základný, základnú myšlienku, optimálne využívanie a riadenie rybolovných zdrojov. To znamená, že musíme tu mať ekologicky udržateľný koncept, aby rybolov mohol zabezpečovať potravu pre, aj pre ďalšie generácie pri tých dohovoroch by sa malo myslieť predovšetkým na malých rybárov, lokálnych rybárov, ktorí majú malé podniky s rodinnými štruktúrami, ktorí sa nemôžu brániť konkurencii z veľkých rybolovných podnikov, ako aj ilegálnych eh, rybárov, ktorí používajú rozličité metódy a vylovia všetko. Rybolov nesmie fungovať tak, aby ohrozoval malé a lokálne štruktúry. Dôležité, aby sme pre budúce generácie zabezpečili udržateľné zdroje a aby sme to aj zmluvne zakotvili. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz na záver rozpravy dostane slovo pani Damanaki v mene komisie na dve minúty. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcela by som sa opätovne poďakovať obidvom spravodajcom za výbornú prácu. Chcela by som sa poďakovať aj všetkým členom Európskeho parlamentu, ktorí vystúpili s e, komentármi. Ja chápam, že toto sú veľmi, za, veľmi dôležité správy. Po tej úprave sa jednoducho drasticky zlepší situácia. To si musíme uvedomiť. Zlepšenie nastane v oblasti kontroly oblasti našeho postavenia, ako možno bojovať proti nelegálnemu rybolovu. Ja súhlasím s každým, že ilegálny rybolov to je veľký problém, ktorý musíme riešiť, lebo ničí udržateľnosť zdrojov a okrem toho je to aj veľké ohrozenie našich pobrežných komunít. Jednoducho dôležité, aby sme zabezpečili zdroje aj budúcnosti a dôležité, aby tieto komunity mali aj budúcnosť. Veľmi dôležité je teda zabezpečiť kontrolné mechanizmy i transponovať úpravy, sú tu určité schémy, toto nám veľmi pomôže. Chcela by som zdôrazniť, že samozrejme chápem, že musíme mať viac zdrojov, musíme mať viac finančných prostriedkov na to, aby sme mohli dobre implementovať tieto pravidlá. Spravíme všetko preto, aby to fungovalo. Nie je to vôbec jednoduchá úloha, riešiť túto zložitú oblasť, ale samozrejme pokúsime sa spraviť všetko, čo je v našich silách. Ešte posledný komentár, ak dovolíte. Chcela by som sa zamerať na to, ten postup spolurozhodovania medzi parlamentom, radou a komisiou v oblasti transponovania úpravy dohod a tra- teda transponovania týchto dohod do našej legislatívy. Ja zdieľam váš názor, že tieto záležitosti, tieto regionálne dohody, ktoré sa týkajú rybolovu, sú veľmi dôležité pre naše politiky a že musíme podporiť ich aktivity, teda aktivity regionálnych organizácií a podporiť legálny rybolov. Ak sa nám podarí zabezpečiť implementáciu našich princípov na celom svete, tak potom udržateľnosť rybolovu bude určite na vyššej úrovni, ako to bol doteraz. Vítam aj tie návrhy, ktoré sa týkajú toho, ako môžeme posilniť spoluprácu. Ďakujem aj za ten návrh, ktorý sa týka toho, ako by sme mohli vybudovať medzinárodný register eh, rybárskych lodí. Samozrejme je tu množstvo krokov, ktoré je nutné vykonať ešte predtým, ako dosiahneme náš cieľ. To znamená, ak určite chceme pokračovať v tejto oblasti, ak chceme posilňovať, ak chceme spolupracovať na medzinárodnej úrovni, musíme rýchlo implementovať tie rozhodnutia, ktoré prijali tieto organizácie. Toto je dôvod, prečo komisia žiada o viac delegovaných kompetencií v tejto oblasti. Samozrejme, my rešpektujeme proces spolurozhodovania, my chápeme, že je tu vlastne nová situácia a my skutočne chápeme tak radu ako aj parlament, že vlastne vy s radou máte rozhodovať o tom, aké kompetencie budete delegovať. Chcela by som ešte zdôrazniť, že toto nie je čisto problém komisie. Ide tu o medzinárodnú reputáciu EÚ, ktorá môže byť ohrozená, ak by, sme, ak by sa omeškala transpozícia týchto rozhodnutí našej legislatívy. Preto trváme na tom, že musíme mať lepšie lepšiu rovnováhu. Ja súhlasím s vami, že musíme mať lepšie vyváženie, musíme lepšie vyvážiť vzťahy medzi tromi inštitúciami, musí to byť riešené správnym spôsobom a sme samozrejme ochotní diskutovať s parlamentom o týchto veciach a môžeme sa obrať tým, ako môžeme implementovať e, takéto rozhodnutia efektívnejším spôsobom našej legislatívy. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, pani komisárka. A teraz má na dve minúty slovo pán Valesa. Všetkým... Ďakujem, pán predsedajúci. Ja by som vám všetkým, dámy a páni, kolegyne a kolegovia, poďakoval za túto rozprávu. Myslím, že zmýšľame rovnako zmeny, ktoré zavádzajú tieto korigujúce návrhy, sú veľmi dôležité. Chcel by som poďakovať pani predsedničke Fraga, že riadila náš výbor, ale predovšetkým pani komisárke pretože je naozaj veľmi príjemné s vami spolupracovať. Ďakujem za vaše uistenie a vidím, že veľmi dobre rozumiete meniacej sa dynamike európskych inštitúcií a možno v tomto prípade, pokiaľ ide o zmien dohovoru, my ako EP môžeme len e, súhlasiť s tým, alebo len s tým, že tieto zmeny budeme podporovať, ale Dúfam, že odteraz tá spolupráca bude prebiehať tak, ako to bude mať, že to bude rýchle, transparentné. Veľmi ďakujem za tieto slova a teším sa na ďalšiu dobrú spoluprácu. Fraga Esteves, nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci. Ja pani komisárke môžem povedať, že príklad posledného nariadenia, ktorý zajtra budeme hlasovať, je to veľmi dobrý príklad, pretože to, čo sa stalo, je to, čo chceme zabrániť. Návrh komisie prišiel neskoro, zmenil sa postup z konzultačného postupu na spolurozhodovací a návrh vo svojom celku sa potom zmenil v zmysle toho postupu a to chceme presne teraz zabraniť a teraz podľa nového článku 48 nariadenia, ktorý uvažuje o zmene tohto nariadenia do budúcnosti, aby sa transponovalo do európskej legislatívy niektoré ustanovenia z NEAFC, tak práve tam sme udelili kompetencie Európskej komisii a len v niektorých oblastiach to bol kompromis s radou sme e, uchovali spolurozhodovanie. Takže je tu obrovský krok vpred, aby to fungovalo do budúcnosti, ale aj tak, pani komisárka, ja som sa tu verejne zaviazala, ak to nebude v budúcnosti vhodne fungovať a nebudeme môcť splniť naše záväzky, parlament bude ochotný toto zrevidovať. Ja si myslím, že sme vyvinuli obrovské úsilie a myslím, že ako východisko je to veľký pokrok vpred a očakávame, že Európska komisia bude schopná využiť tie kompetencie, ktoré jej rada a Európsky parlament udelili. Ďakujem pani komisárka a som presvedčená, že toto bude fungovať oveľa lepšie ako v minulosti. Nástroj, ktorý budete mať, pani komisárka, je taký, aby to tak mohlo byť. Ďakujem veľmi pekne všetkým kolegom a komisárke. Rozprava je týmto ukončená a zajtra o 12.30 sa bude hlasovať. No a teraz podľa programu e, prídu jednominútové príspevky, avšak e, dáme si teraz, e, teraz to prerušíme na jednu minútu, aby sme to celé pripravili. Ale skutočne len na jednu minútu. Tí, ktorí chcú ostať, ostanú, ak to nie, ten môže opustiť sálu.